pani Kalnina Lukaševica. Týmto sa rozpráva skončila. Teraz prejdeme k jednominútovým vystúpeniam. A podľa článku 163 vystúpi teraz pani kolegyňa Estana Sferagut. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda. V roku 2011 komisia eh, slúbila eh, zákon o, Európsky zákon o prístupe členských štátov sa pripomenuli minima, aby všetky osoby s postihnutím mali prístup k všetkým všeobecným službám. Hovoríme to o vzdelávaní, práci, doprave, nových technológiách, o všetkých sektoroch spoločnosti. A tu sa zadala štúdia ohľadom socioekonomického dopadu, ktoré, ktorý mali mať e, tieto e, nové opatrenia. Eh, bola tam štúdia, ktorá mala kalibrovať eh, výhody prijatia eh, týchto opatrení. A štúdia bola teda pridená v roku 2012, mala byť k dispozícii v roku 2013 a ešte stále nepoznáme výsledky. Takže žiadam komisiu a parlament, aby ste čo najskôr nám dali nové informácie v súvislosti s touto štúdiou, pretože sú tam určite veľmi pozitívne pozitívne, veľmi veľké výhody pre život e, e, s postihnutím. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyne Estera Sferagut. A teraz pán... Nasleduje teraz pán kolega Gierek. Ďakujem pekne. Moje slova predstavujú výzvu do predse, pre, pre predsedu rady. Pán Tusk, interesy veľkého svetového kapitálu je úplná likvidácia polského baníctva a našej e, a zaplavenie našej krajiny lacnou e, energiou. Polská vláda nemôže predsa ustupovať tlaku rôznych e, lobistických, klimaticko-energetických svetových skupín, či už finančných, či plynových, či e, elektrickou energiou. Je pracovať na tom, aby sme mali skutočnú energetickú úniu, ktorá bude postavená na renesancii uhlia a tiež, aby sme spoločne vyrokovali ceny za plyn, a tom, aby sme úplne skončili s so šialenou myšlienkou bezuhlíkového hospodárstva. Ďakujem pekne, pán kolega Gierek. Teraz nasleduje pán kolega Ben Luke. Luke. Äh, pán predseda, Grécko volilo a ľud prehovoril. Potom, čo sme celé roky vypudvávali systém hospodársko-politického riadenia, tak národ teraz povedal jednoducho nie. Nepríjmu tie e, meradla, ktoré prichádzajú z EÚ, má vlastnú vôľu a tým EÚ stojí pred problémom, ako sa k tomu postavíme, že tu bola vyjadrená demokratická vôľa ľudu Máme tu rôzne pravidlá a odporúčania EÚ, ako na nich môžeme trvať, pokiaľ voľba demokratická ľudu hovorí, že takto tak nechcú. A celý tento problém ukazuje, nakoľko zlý je konflikt medzi e, nárokmi EÚ e e, vládnuť v členských štátoch a na druhej strane medzi vôľou ľudu ísť vlastnou cestou. Takže máme tam Našou e, jedinou možnosťou predsa nie je e, doložka o pomoci v súvislosti s odpovednosťou v členských štátoch. Ďakujem, pán kolega Luke a teraz kolega Jakovčič. Za razliku od e, slovenského ministra na rozdiel od slovinského ministra poľnohospodárstva pána Zidana prakticky oznámil nárok Európskej únie, pretože názov vína Teran, na toto si nárokujú, ale ja by som apeloval na dobre susedské vzťahy a vyriešil tento problém civilizovaným spôsobom. Teran je víno, ktoré bolo celé storočia pestované na Istrii a istrijskí vinohradníci produkujú produkovali, vyrábali víno, ktoré sa nazýva Terán. Je to veľmi dobré, kvalitné víno. E, vinohradníci zo Slovinska, Talianska a Istrie, ktoré všetci vyrábajú terán, by si mali sadnúť spolu za jeden stôl a nájsť riešenie. Ja som z Istrie. Terán je súčasťou našej istrijskej identity. My, čo sme z Istrie, nemôžeme jednoducho sa vzdať vína terán. Ďakujeme. Pán Jakobčič. Slovo má pán Flanagan ktorý tu nie je, takže bude hovoriť e, kolega Korau. Takže ďakujem. V Španielsku sme momentálne e, zažili e, veľký, veľkú mieru potláčania prejavov protestov národa. A momentálne sa tam náš režim chová dosť autoritatívne a výsledok je ten, že 8 že sa tam, e, tam chcel poslať 8 odborárov e, do väzenia, taktiež iný má byť odsudený na 8 rokov do väzenia. To sú všetko len príklady, pretože momentálne 300 odborárov a sociálnych aktivistov čakajú na rozsudok alebo na proces. Takže EÚ uznáva, že v Španielsku nemajú e, automaticky, alebo že nezaručuje spravodlivý proces. E, navyšil sa počet policajných agentov v uliciach. Je to policajný štát, ktorý môže byť súčasťou o tej e, našej Európy slobod, o ktorej toľko hovoríte. Ďakujem, kolegyňa Albiol Guzman. A teraz kolega Škrlek poštovani kolege govorim u ime građana hrvatske koji su. vážení kolegovia hovorím za, za chorvátov ktorí sa obávajú toho ako chorvátska vláda začala hľadať ropu v Jadranskom mori. Dôležitosť energetických dodávok ropy do Európy nespochybňujeme, ale je to aj životné prostredie, Samozrejme, je tu aj tisícky pracovných miest, ktoré by mohli vzniknúť, lenže zároveň sú tu pracovné miesta, ktoré súvisia s produkovaním zdravých potravín pre všetkých v Únii, nielen pre Chorvátov. Uhľovodíky, ktoré sú postavené takto do popredia, bez toho, že by sa e, mohlo, mohla verejnosť pripojiť a konzultácie s inými krajinami, ktoré, e, ktorých pobrežie obmýva Jadranské more, toto je nepriateľné, pretože to znemožňuje vládam iných krajín ochrániť verejné záujmy svojich občanov. Apelujem na vládu Chorvátska, aby rešpektovala zákony a e, konala v najlepšom verejnom záujme. Ďakujem pekne, pán kolega Škrlec. Nasleduje kolegyňa Korao, kolega Korao. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobre, ja by som chcel hovoriť o jave mafie. A vyzerá to tak, že ako by to už nebolo prioritou v Európskej únii, avšak e, E, fenomén mafie prioritou musí byť absolútnou prioritou, pretože to je za korupciou a za nelegálnymi výnosmi, ktoré sa týmto dostávajú do rúk e, teroristov a spôsobuje to aj chudobu, pretože to znamená, že sú zneužívaní ľudia. A my by sme mali viesť koordinovaný boj proti mafiám a mali by sme mať e, trvalý monitoring organizovaného zločinu a mali by sme mať možnosť využiť nástroje, ktoré máme na to, aby sme garantovali dôstojnosť, spravodlivosť a aby sme takisto aj uťali hlavné zdroje, ktoré tieto mafie majú k dispozícii, lebo to spôsobuje len chudobu. Teraz nasleduje kolega Papadakis. Pán Ďakujem, pán predseda. Hovorím o týchto veciach, ktoré súvisia s pánom Dragim a investičným plánom Junckerovým. Napriek tomu, čo hovoria slova, že to je niečo iné. Nie je to niečo iné, je to úplne to isté. E, neprihliada sa na to, čo chcú ľudia a ide tu o NATO a monopoly a elity, ktoré tu budú rozhodovať a bežní ľudia stále budú e, ledva prežívať. Sociálne zmeny v Grécku a tí, čo kedysi patrili do komunistickej strany, tí povstanú a budú bojovať proti monopolom. Bude tu silné ľudové hnutie a odpor voči Európe kapitálu a Európe monopolov. Ďakujem. Folgt nun Herr Kollege Stechowski. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán um, Zdechovský. Vážený pán predseda, pre mnohých ľudí je Krécko krajinou, kde by chcel každý bývať, okrem mňa. Pre mňa je Norsko krajina, kde sa odoberajú tie stovky, do, dokonca až tisíce detí, pričom by k tomu bol nejaký jasný dôvod. Chcem by som sa spýtať, dokedy budeme ignorovať tieto praktiky, dokedy budeme kritizovať e, tu, kadejaké krajiny a nebudeme sa dívať na krajinu, ktorá s nami sú, je v susedstve. Ja som sa osobi, osobne presvedčil, že k náprave tohto stavu ne, nepomáhajú žiadne právne prostriedky, preto sa nemôžeme diviť, že matky z Litvy a z Polska uniesli svoje deti späť do svojich krajín. Ďalším príkladom je Eva Michalková z Českej republiky, ktorá bojuje za svoje deti a nebola jej dokázaná žiadna vina a napriek tomu sa deti nemôžu vrátiť späť k matke. Matka ich nemôže objať ani nemôže s nimi hovoriť po česky. Preto sa chcem spýtať, dokedy budeme ignorovať to, že občania Českej republiky a Európskej únie nemajú právo Rečník je prerušený. Ďakujem pekne, pán kolega Zdechovský a nasleduje pán kolega Simon. Mikrofon, prosím. Áno, mikrofón je zapnutý, ďakujem. Takže vo West Midlands, v mojom volebnom okrsku, momentálne chyba 718 miliónov e, eur z EÚ vďaka arogancii a nekompetentnosti britskej vlády. Každá členská krajina sa dokázala s komisiou dohodnúť na operačných programoch, ale konzervatívna vláda vo Veľkej Británii e, trvá na tom, že chcú tie peniaze išli k miestným e, e, podnikovým partnerstvám a takže chcú takto kanalizovať tie verejné zdroje. Je to 107 milión, mil, miliónov libier pre, alebo 90 miliónov pre Marchis, 50-40 miliónov pre Worcester. Všetky tieto jednotlivé regióny nedostávajú svoje peniaze, pretože naša vláda je arogantná. Ďakujem kolega Simon a teraz kolega Sahardín. Ďakujem, pane predsedo. Môj príspevok... Ďakujem. Ja budem hovoriť o Nemecku možno bude zaujímavé aj pre vás, môj príspevok. V Nemecku od 1. januára 2015 platí zákon o minimálnej, minimálnej mzde, ktorému sa musia podriediť aj prepravcovia, často z krajín východnej Európy a tento zákon ukladá povinnosť e, vyplácať minimálnu mzdu v, povinnosti, e, po výške 8,5 eur za hodinu. To je 4 krát viac než v Českej republike. A ja som presvedčený, že tu môžeme smelo povedať, že minimálna mzda smeruje k narušeniu jednotného trhu, že nabúrava platové systémy jednotlivých členských krajín a vytvára nepriamo prekážku voľného pohybu služieb. Je to narušenie jednoho z princípov EÚ, nemôžeme sa s tým zmieriť a komisia s tým musí niečo robiť. Okrem toho nie je úplne jasné, či sú právne, z prvého hľadiska oprávnení požadovať, aby sa to vzťahovalo aj na služby prepravy. Ďakujem. Ďakujem, kolega Zahradil. A teraz kolega Pajt, neviem, či som to vyslovil správne. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Nehovorím bez toho, že by som dnes spomenul situáciu na Ukrajine, pretože konflikt na Ukrajine potrebuje okamžitý medzinárodný zásah, intervenciu a najlogickejšie by bolo dosiahnuť nové prímerie a e, pripustiť mierové zbory do krajiny. To by ukončilo násilie a, a strácanie ďalšieho a ďalšieho územia, e, o ktorej o ktorej je Ukrajina pripravovaná. Už niekoľko mesiacov sa odohrávajú strety medzi vojenskými lietadlami a civilnými lietadlami. Aktivity vojenských lietadiel Ruska sa zvýšilo v, vojen- v leteckom priestore EÚ, najmä v Pobalti, a transpondéry týchto lietadiel sú často vypnuté a preto hrozia havárie a zrážky lietadiel Aviačné pravidla musia byť zmenené takým spôsobom, aby tieto vojenské lietadla nesmeli lietať bez toho, aby mali zapnuté svoje transportéry. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Pajt. Teraz nasleduje pán kolega Talent. Ďakujem pekne, pán predseda. Nikdy nie je jednoduché hovoriť eh, o vojne ani jej o dôsledkoch, eh, osobitne pokiaľ sú do nej zapojení Rusi. I keď ja som mal na to šťastie, že som v 80. rokoch dokonca slúžil v ruskej armáde a Ukrajina, ako už tu povedané, je v hlbokej kríze HDP spadlo viac ako 10%, e, aj mena padla viac ako 40% a rezervy zahraničnej meny sa znižili o polovicu za rok. Preto moja otázka znie, či sme prijali príslušné záväzky pre všetky druhy pomoci pre Ukrajinu, pretože nejako to nevyskočilo počas našej diskusie v viacročnom finančnom rámci. Viem, že sú tu ešte iné krízy okolo EÚ, ako napríklad aj palestínska e, samozpráva dostáva 500 miliónov každý rok a teraz ešte navrhla nemecká kancelárka, aby sme rovnaké peniaze darovali e, krajine, ale ja už končím, pán predseda, ale predstavte si, aký je rozdiel veľkosti medzi Ukrajinou a Palestínou. Ďakujem pekne. Teraz e, nasleduje kolegyňa Kristofolu. Ďakujem pekne, pán predseda. Za posledných 40 rokov bolo, Turecko okupuje jedno európske, európsku krajinu a má to tragické dôsledky. Tieto dôsledky je možné merať e, vo forme tisícok utečencov z Cypru do iných krajín aj ďalšími inými meritkami, ako napríklad os súdom nezvestných osôb na Cypre. A dnes nechcem eh, vyjadrovať eh, tú citl- lebo je to veľmi citlivá otázka pre krajinu, ale my nemáme možnosť eh, prístupu k tureckým vojenským eh, záznamom. A tie doslovne vyznačili niektoré časti ostrova ako vojenské územia a tam jednoducho je, nie je možné získať prístup k dokumentom. A je tu množstvo ľudí, ktorí sú nezvestní a ich osud nie je vonkoncom známy, kde eh, ukončili svoj život, čo je ne, naozaj neakceptovateľné pre e, členský štát Európskej únie. Cyprus a Európska únia by mala niečo urobiť, aby prelomila túto situáciu. Ďakujem teraz kolegyňa Moska. Ďakujem za slovo, pán predseda. Strategický investičný plán pána Junckera zvyšuje európsku integráciu ako to aj pán predseda pripomenul, keď prezentoval tento plán, ale my, občania, potrebujeme vyjadriť tento potenciál čo najlepšie. Prečo nedovoliť občanom, aby sa cítili súčasťou tohto projektu viac a e, vytvoriť novú formu financovania a priame zaangažovanie občanov prostredníctvom mikrodonácií a crowdfundingového systému, aby prispievali na európske projekty tak, že si vyberú, na ktorý projekt prispejú a ktorý najviac ovplyvní život občanov v EÚ, podobne model, ako model Erasmus. Možno aj toto by e, vzbudilo načené prijatie medzi mladými ľuďmi napríklad a e, roznietilo by to nádej pre Európu, takú nádej, ktorá sa nedá vyvolať normálnymi kanálmi. Možno by to bolo odvážne gesto, ale bolo by to zároveň preskúmanie nových ciest, ako e, pracovať v Európskej únii. Ďakujeme, pani Moska. Pani kolegyňa Gerling teraz. Ďakujem za slovo. Ja by som chcela využiť tú príležitosť, aby som vás upozornila na porušovanie práv v mojom volebnom okrsku občania Gibraltáru, ktorí taktiež e, sú spolupčania z EÚ. Máme tu návrh prepracovania e, textu o spoločnom európskom nebe. Je tam explicitná formulácia, ktorá hovorila, že by to zahrňalo Gibraltar. V roku 2014 sme hlasovali, a podporili sme návrh vylúčiť Gibraltar z tohto návrhu. Toto e, hlasovanie bolo diskriminačné a nepriateľné. Predstavte si, že by sme chceli vylúčiť z nejakého návrhu občanov E, na základe e, pohlavia alebo e, etnickej príslušnosti a teraz to robíme na základe národnosti. To znamená, že niektorí občania teraz nebudú môcť profitovať z jednotného európskeho neba. Takže prosím, parlament by mal zvrátiť toto diskriminačné stanovisko. Ďakujem. Ďakujem kolegyne Girling. kolega Weigl. Ďakujem. Ďakujem. Takže je to veľmi citlivá. V citlivej oblasti v Európe ešte stále prebieha vojna. A pred pár rokmi sme v televízii videli obrázky vojny na Balkáne a teraz sa to vrátilo na televízne obrazovky. Je veľa ľudí, ktorí hľadajú riešenie na tento konflikt. Sú tam ľudia, ktorí museli, civilisti, ktorí museli utiecť zo svojich domovov. Civilisti sa stávajú obeťami e, tohto konfliktu a konfrontácie. Takže tu máme ďalšiu generáciu detských utečencov. Prečo tomu nezabránime? Prečo sme tomu nemohli zabrániť? Prečo sme nemohli rokovať alebo prijať pri účinné opatrenia na ochranu civilistov? Vojna totiž nerozlišuje medzi typom obetí. Môžu byť aj rôznych typov obetí. Ďakujem, e, kolega Kalinsky. Ďakujem pekne, pán predseda. 19. januára ministerstvo polnospodárstva o Francúzsko informovalo o dosiahnutí dohody s Rúskom v otázke vývoza bravčových produktov došlo k... Európska komisia bola informovaná o týchto rokovaniach a vonkoncom nie, nič preto neurobila. Myslím si ešte, že rokovania s Ruskom to sú rok to sú veci, ktoré sú, majú najvyššiu politickú prioritu a my sa tu snažíme eh, mať spoločný trh a v takejto vysokokrízovej situácii, keď tu máme vojnový konflikt na Ukrajine, eh, napriek tomu eh, začali Francúzi rokovať, pričom s Ruskom, pričom vonkoncom sa um, neobávali toho, že teda stratia svoju vierohodnosť, preto by som vyzval komisiu, aby splnila svoju úlohu. Ďakujem. Vielen Dank, Herr Kollege Kalinowski. Es folgt nun Frau Kollegin Körten-Darling. Ďakujem kolega Kalinowski. a teraz kolegyňa körten Darling. Ďakujem veľmi pekne. V roku 1947 pracovníkov lodi bolo na 40 dní uväznených a stratilo svoje právo na náhradu a penzie, pretože to bol štrajk proti politicky motivovaným krokom. Eddie Manel vysvetlil, že napriek faktu, že žiadny zákon nebol porušený, tento štrajk eh, bol nevysvetlený. Je to historická nesprave, nespravodlivosť a napriek eh, tomu, že vtedajšia vláda tajne zatvárala továrne a konzervatívni ministri tých čias chceli ovplyvniť taktiku a tlačiť na zvyšovanie a eskalovanie konfliktov v priemysle. Treba, aby sa nastolila spravodlivosť. Títo robotníci e, majú základné práva, ktoré boli porušené a treba, aby komisia vytvorila nátlak na britskú vládu, aby sa zabezpečilo, že pracovníci v Camel Laird dostanú tú spravodlivosť, ktorú si zaslúžia. Ďakujem. Ďakujeme kolegyňa Curtin Darling a teraz kolega Mato. Ďakujem. Rád by som tiež hovoril o španielskom Gibraltáre. Mám som pokušenie, ale nebudem. Budem hovoriť o vede a o cieľoch EÚ pre budúce roky v Španielsku, konkrétne na Kanárskych ostrovoch, máme e, najlepšiu e, oblohu na pozorovanie z, z astronomického hľadiska. A máme tam astronomický inštitút, e, inštitút ktorý teda pracuje v rámci európskej vedy. Spolupracujeme s ďalšími centrami na tom, aby sme sa stali sídlom projektu Chenkov Teleskop. Tam sa budú e, tým e, využívať gamma lúče a umožniť to tejto inštitúcii na Kanárskych ostrovoch naďalej prispievať k rozvoju e, vedy v EÚ. Inštalácia teleskopu Černekov by prispela ku kvalitatívne lepšiemu pozorovaniu vesmíru. A Takže vás žiadam, aby ste absolútne tento projekt podporili. Ďakujem. Ďakujem kolega Mato. A teraz kolegyňa Rodríguez Pinheiro Fernández. V roku 2006 EIB dala 800 miliónov eur valencijskej komunite na podporu vzdelávania. A o 9 rokov neskôr tento program, tento program je oneskorený, e, veľa centier nedostalo ani euro a čo je horšie, tisíce žiakov tam študujú naozaj v rôznych podmienkach. Takže EIB by mala zaviesť opatrenia, aby sa zaručilo, že valencijská komunita splní, čo slúbila a nechá e, renovovať e, tie vzdelávacie centra centra. Máme tam napríklad jedno centrum, ktorého žiaci už 8 e, rokov tam e, študujú v takých nejakých barákoch v absolútne v hrozných podmienkach. Ale valencijská vláda nereaguje na žiadosti, neplní sluby a už e, dva roky postupne ruší učiteľské miesta, tak aby toto vzdelávacie centrum zmizlo ale na základe neschopnosti vlády predsa nemôžeme nechať miznúť vzdelávacie inštitúcie. Ďakujem. Ďakujem pani Rodríguez Pinero Fernández a teraz kolega Balansa. Pán Jaroslav Ďakujem pekne, pán predseda pondelok na Rade ministrov polnospodárstva Európska komisia vyjadrila, že nesúhlasí s bilaterálnymi rokovaniami e, členských štátov s Ruskom, ale mne sa vidí, že e, mala by o tom, byť, o tom informovaný Európsky parlament a my nemôžeme tolerovať žiadne diskriminačné praktiky voči, voči akémukoľvek členskému štátu a v prípade kontaktov a rokovaní s Ruskom, ale rovne, zároveň aj v krízovej situácii, aj v súvislosti s napätou situáciou na Ukrajine musíme byť eh, zjednotení a solidárni. Ďakujem pekne. Vielen Dank, Herr Kollege Ďakujem pekne pánovi kolegovi Valensovi. Teraz nasleduje pán kolega Nikov. Nekov. Vážený pán predseda, v kontexte Mm, viacerých konfliktov. E, vo svete máme množstvo miliónov utečencov a množstvo ľudí sa bolo vnútorne presídlených e, a my sme takisto mali v Boharsku 18 tisíc žiadateľov o azyl a tým sa Boharsko dostáva do úplne inej situácie, e, preto podobne aj v iných krajinách je to tak, že utečenci zostávajú v tých krajinách, krajinách, kde, kam, kde prvýkrát prekročili hranicu EÚ. A táto situácia je mimoriadne dôležitá eh, pre našu krajinu a preto je veľmi dôležité, aby naša krajina bola čo najskôr prijatá do šengenského systému, eh, pretože my máme vonkajšiu hranicu únie a mu, musíme ju chrániť. Preto by som chcela pedovať na to, aby sme čo najskôr prijali Bulharsko do šengenského priestoru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne kolegovi Niekovovi. Teraz nasleduje pani kolegyňa Šojdrová. Začnička hovorí bez mikrofónu. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, rada by som vás upozornila, na skutočnosť vo vzťahoch EÚ a Ruska, ktorú považujem za alarmujúcu. Ruské ministerstvo pre vzdelávanie vydalo oficiálny dokument, v, nem, v ktorom vyzýva zástupcov vysokých škôl k proaktívnemu informovaniu o aktivitách EÚ na území Ruska, ktoré označuje za európsku propagandu. A my, ktorí sme zažili propagandu, my vieme, že ruský štát chce týmto získať väčšiu kontrolu nad školami a akademickou obcov. Ruské ministerstvo chce informácie o programe Erasmus, chce pred e, besedami s, odborníkmi z EÚ, chce informovať vopred e, študentov o stanovisku Ruska a to sa považuje za hniezdo deštruktívnych myšlienok, čo je nebezpečenstvo pre študentov a chcela by som e, upozorniť Európsky parlament a podporiť vyslanstvo EÚ v Rus- v Moskve. Jednostranný krok ruského ministerstva je nebezpečným signálom obmedzovania slobody. Študenti vždy stali na začiatku prodemokratického demokratických zmien spoločnosti a ruský režim sa pravdepodobne práve tohto obáva. Predseda, ďakujem pekne kolegyňa Šojdrová. Teraz nasleduje kolega Brennan. Ďakujem pekne, pán predseda. A minulý piatok som navštívil um, liekarenských eh, producentov v severozápadnom um, Anglicku, navštívil som Chrisa McDonalda a Richarda Denisa Giba, ktorí majú 300 kráv na svojom, o svojej farme a v dôsledku uh, zníženia cien sa im vlastne znížil príjom o štvrť milióna ehm, libier. Naozaj producenti mlieka eh, veľmi trpia. Čo sa dá urobiť? Jedna vec je, eh, čo môžu robiť spotrebitelia, je požiadať sa, opýtať sa v supermarketoch, eh, že či naozaj supermarket zaplatil producentom mlieka toľko, koľko si zaslúžia. Dodávateľia mlieka si zaslúžia spravodlivú cenu a je, pravda, je správne, keď sa doja kravy na farme, ale je nesprávne, keď supermarkety doja farmárov. Vielen Dank. Ďakujem pekne pánovi kolegovi Brennanovi. A týmto sme ukončili jednominútové vystúpenie. Ja mám ešte dve oznámenia. Obdržal som zo skupiny ECR oznámenie, že sa namiesto Saeda Kamala stane členom výboru AFED Amiad Bashir. Keď nie sú voči tomu námietky, tak je to potvrdené. A druhé oznámenie je pán kolega